Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, prenez place. Dans... Dámy a páni, prosím, usaďte sa, začneme s hlasovaním. Chers collègues, je vous prie de bien vouloir gagner. Vážení kolegovia, poprosím, ujmite sa svojich miest, aby sme teda mohli začať s hlasovaním. Takže začneme hlasovaním. Aby tým, keby ste si sadli, prosím. Jedna faktická poznámka. Jedna poznámečka, ak dovolíte, pán predseda, kým sa kolegovia usadia. Zmenili sme pravidla, pretože príliš mnoho času sme vynakladali na schvalovanie zoznamov. Keď e, príde na správu, Alkon nemá byť